Chcel by som poprosiť eh, členov výboru, aby zaujali miesto. La séance est ouverte. Otváram naše eh, zasadnutie. Pani podpredsedničku Georgievu chcem privítať. Ona predstupuje pred náš výbor aby nám odprezentovala návrh rozpočtu na 2017, tak ako ho schválilo kolegium komisárov. Ďakujem vám, pani podpredsednička. Dnes e, prebehla rozprava štvorhodinová o možnostiach príjmania utečencov a o ochrane vonkajších hraníc. Rozprava to bola, ktorú otvoril e, provokatívne slova pána Soroša, ktorý zdôrazňoval e, potrebu rozsahu prostriedkov, ktoré sú potrebné na to, ak chcete reagovať efektívne na výzvy, <clears throat> na výzvu, ktorá je jedna z najväčšou víziev e, globalizácie a v rámci tých 30 miliárd na financovanie buď z vlastných zdrojov, alebo s, po, e, s, s, pomo- s pomocou dane zo spotreby e, paliv. Dnešné úrokové sadzby sú blízko nuly a niekde dokonca menej ako 0% e, v mínusovej úrovni. Tak trochu sme mohli e, usudzovať o tom, ako by vyzerali okruhy 3 a 4 Pani Kalvíňo sa zúčastňovala e, našich e, výmen názorov a poskytla nám informácie, ktoré môže potvrdiť kolegium. S týmito slovami vám dávam slovo e, pani komisárka. Ďakujem veľmi pekne. Komisia prijala návrh rozpočtu dnes ráno o 9.30 a som veľmi spokojná, že som tu okamžite po tomto rozhodnutí. Prezentácia je v angličtine a preto budem pokračovať v angličtine. Um, euh, Angličtina samotná problémová nie je, ale angličania. The Ďakujem. Všeobecný kontext, v ktorom e, sa stretávame, je samozrejme poznamenaný významne výsledkom britského referenda, avšak pokiaľ ide o našu rozpočtárskú prácu, nevidíme okamžitý dopad z referenda nad rámec Chcem vám jasne, jasne prezentovať, že viac než kedykoľvek predtým musíme náš rozpočet využívať ako určitú nárazníkovú zónu proti kríze, ako e, možnosť vytvárať pracovné miesta, generovať pracovné miesta a e, pre kapacitu, ktorá môže pomôcť členským krajinám, keď e, sú konfrontované s rozsahmi, s obrovským rozsahom krízy. Chcem povedať už na úvod, že s podporou parlamentu sme napredovali, aby sme rozpočet nasmerovali k jasným, e, nedefinovaným prioritám, aby sme využili flexibilitu, ktorú ste nám poskytli, na to, aby sa sme sa uspôsobili meniacim sa e, súvislostiam. Chcem eh, hovoriť o nasledovných otázkach dnes a na to si poprosím ďalšiu priesvitku. Napríklad najprv technické eh, uspôsobenie, na ktoré máme mandát, potom umiestnenie návrhu rozpočtu do viacročného rámca, potom globálny prehľad záväzkov a platieb a po štvrté zdôrazniť dve priority pre rozpočet pre návrh rozpočtu 2017, pracovné miesta, rast a investície a po druhé migrácia, utečenci a bezpečnostná kríza. Po piate chcem hovoriť o administratívnych výdavkoch a o návrhu opravného rozpočtu číslo 3, ktorý súvisí s bezpečnosťou a v neposlednej miere e, narastajúci význam ktorú, pozornosti, ktorú treba venovať výkonu a naša práca na rozpočte smerom k výsledkom. Teraz tie technické uspôsobenia. Komisia e, má na základe viacročného finančného rámca právo technicky upravovať viacročný finančný rámec. Na to nepotrebujeme legislatívny postup, aby sme to validovali. Tento rok je v tom osobitný, pretože musíme e, zapracovať tie obálky koheznej politiky a ich teda e, úpravu Celkový náraz 4,6 miliardy pri terajšných cenách je to ekvivalent tým, tých 4 eh, miliárd, ktoré boli vo finančnom výhľade ako strop a je to pre záväzky na roky 2017 až 2020. Hlavní traja príjemcovia týchto uspôsobení Španielsko, Taliansko a Grécko a 5 členských krajín, ktoré budú mať redukciu, ale tie individuálne straty, e, poklesy nie sú veľkého rozsahu. Všetky sú menšie ako 100 miliónov eur. Budeme sa zameriavať na to, aby tie doplnkové fondy smerovali do tých troch krajín. Všetky tie základné priority migrácia, zamestnanosť mladých, investície, konkurencieschopnosť, vrátanie spolupráce s Európskym fondom pre strategické investície. Pozrieme sa teraz na návrh rozpočtu 2017 v kontexte viacročnom. Čo nám hovorí tento graf? Už tak sú to dve e, veľmi dôležité posolstva. Poprvé, že plne využijeme rozpočet. Návrh rozpočtu 2014 nebude výnimkou. Ak ho porovnáme, ak porovnáme použitie rozpočtu teraz vo vzťahu s e, predošlým obdobím, tak veľmi jasne to, čo tu máme e, e, očakávané, čo sa nakoniec využije, sa kryje. Po druhé, v prípade záväzkov tu máme graf, ktorý prekračuje strop. Prečo? Pretože návrh flexibility je nad stropom a máme tu veľmi e, znepokojivé posolstvo, e, pokiaľ ide o platby e, sklz pri implementácii nových programov nás vedie k tomu, že žiadame menej, podstatne menej prostriedkov, 6,2 menej než minulý rok na e, vyčlenené platovné prostriedky. A toto vedie k obavám. Všetci spoločne musíme eh, hľadať spôsob, ako toto riešiť. Tiež preto, že nechceme ten jojo efekt eh, na konci tohto finančného rámca. Ďalšia priesvitka nám ukazuje návrh rozpočtu v číslach. Nebudem vás eh, týrať že by som čítala riadok poriadku, vy máte dosť času si to prezrieť. Zameriem sa len na tie súčty celkové e, záväzky 157 e, miliárd, totálne platby 134,9 e, miliardy eur. Percentá, ktoré sú priradené vo vzťahu k rozpočtu tohto roku 2016 plus 4,7 pre záväzky Avšak treba e, si uvedomiť, že toto odráža tiež tých 21 miliárd v záväzkoch, ktoré sme museli presunúť e, smerom dopredu kvôli e, neskoršiemu začiatku terajšieho finančného rámca. Takže nominálne máme vlastne náraz 1,7 A to percento, ktoré som predtým zdôrazňovala, tých, tých platieb 6,2 vo vzťahu rozpočtu 2016. Rada by som vám teraz poskytla prehľad rozpočtu v podrobnostiach, v grafoch. To sa lepšie sleduje ako tabuľka. Prvý graf nám ukazuje ten e, nárast, pokiaľ ide o záväzky a pokles, pokiaľ ide o platby. Dobrá správa je v platbách tá, že ako uvidíte neskôr v mojej prezentácii, nárast spájame s tým, kde sú naše priority. Dobré posolstvo u je to, že môžeme povedať, že tie nesplatené faktúry nazbierané z minulého finančného obdobia sa zcvrklo, už tieto záväzky nejdú s nami ďalej. Máme však obavy, pokiaľ ide o spomalenie implementácie nových programov, Nechcem to opakovať. Už som viackrát hovorila, že je to zdrojom našich veľkých obáv. Teraz sa pozrieme na kľúčové posolstvo nášho návrhu rozpočtu. Veľmi úzko kopíruje to, kam majú smerovať prostriedky, teda s prioritami, ktoré parlament podporil rast, pracovné miesta, investície, efektívna európska odpoveď na migračnú, utečeneckú a bezpečnostnú krízu. A ako povedal pán Artví, Nadia nám už tak naznačila, ako vyzerá rozvoj druhej priority na rok 2017. Treba naozaj doplniť, že tento rozpočet dávame do rámcu toho rozpočtu, ktorý sa zameriava na výsledky oveľa explicitnejšie pozornosť nasmerovávame na výkon, nielen na to, koľko prostriedkov kam, ale ako vieme, že rozpočet sa kde využije e, najlepším spôsobom, a ako sa dá. Ak sa pozrieme na ďalšiu priesvitku, kde ide o pracovné miesta, rast a investície, tak posolstvo tejto priesvitky je to, že celkový nárast e, v okruhu 1A je 11 a tento rast sa e, pretavuje do všetkých e, zložiek v 1Ačku. Horizont 2020 od 7,9 FC, ako to bolo aj navrhnuté a schválené nami všetkými, plus 29,5 nástroj e, spájania Európy plus 14,7%, Erasmus plus plus 16,2%. A ďalej potom e, absolútna čiastka tohto nárastu je 2 miliardy eur naviac do prioritných oblastí, oblastí, ktoré sú rozhodujúce pre európsku konkurencieschopnosť. Pri tejto príležitosti by som rada naznačila, že implementácia cieľov FC, tak ako sme sa boli dohodli, e, ide podľa dohody. Vytvorili sme za rok tretinu e, času sme investovali na to, aby sme vytvárali tento fond. Asi tretinu tých požadovaných investícií, 137 miliard eur investícií. A mňa veľmi teší, že maximum robíme pre malé a stredné podniky, 188 dohôd s malými a strednými podnikmi a rýchlosť, e, ako využívame tú e, časť pre malé a stredné podniky, je taká veľká, že budeme musieť e, ho posilniť. Prečo je to dobrá správa? Pretože všetci vieme, že malé a stredné podniky vytvárajú najviac pracovných miest a to potrebujeme pre našu ekonomiku. Ak sa pozrieme na ďalší, ďalšiu priesvitku, tak tu vidíme, čo sa udeje v 1B. Zvyšujeme e, záväzky a trošku poklezie u platieb. Odtiaľ to, vlastne toto je pôvod toho mínuska. Dru, ďalšia priesvitka nadvezuje na vašu minulú rozpravu čo urobiť pre migráciu. Veľmi silná výpoveď. Modrá farba znamená prostriedky, ktoré sme vyčlenili na použitie v roku 2015 a červená časť je to, čo sme doplnili s cieľom e, vyhovieť požiadavkám, obrovským požiadavkám krízy, viac než zdvojnásobenie pôvodných prostriedkov. Ak si pozrieme rok 2015 až 2017, plus Africký trastový fond celkovo 15,7 miliardy eur. Toto sú prostriedky, ktoré smerujú do e, Európy členským krajinám, ale ide i na posilnenie externej činnosti, aby sme sa mohli venovať základným príčinám migrácie, aby ľudia zostávali tam, kde sú, pretože to je potom najlepšia investícia, ktorú možno urobiť tu e, máme prínos z nástrojov, ktoré podporil parlament, e, Nástroje pre humanitárnu pomoc vnútri Európy, 200 miliónov eur na rok 2017 a ako viete, vyčlenili sme 300 na 2016 a ďalších 200 e, na 2017, takže máme tu aj znázornenie toho, čo som vám práve popísala. Pozrime sa, pozrime ďalšiu. E, vidíme tu tú červenú líniu, ktorá nám ukazuje, o, o ak, aké bolo navýšenie oproti tomu, čo sme pôvodne očakávali. Chcem opätovne poďakovať parlamentu opakovane, pretože toto je výsledkom flexibility, ktorú ste vytvorili na tento finančný rámec. Bez toho by to možno nebolo. chcem avizovať, že v roku 2017 si zachovávame e, a mierne zvyšujeme financovanie v porovnaní s implementáciou v roku 2016 a to si vyžaduje od nás využívať i rezervu na neočakávané udalosti, pretože marža v e, okruhu 3 zmizla a vrátim sa k tomu e, ešte o chvíľu, ale e, chcem vám e, len povedať, že dostávame sa k mierne zvýšenej úrovni migrácie v roku 2017. Si to vyžaduje opierať sa o túto bezpečnostnú maržu. A teraz v stručnosti vám odprezentujem ďalšiu tému, ktorá je nová, tomto rozpočte na rok 2017 a to sú prípravné akcie na výskumné pro, pro, projekty v oblasti obrany. Len to avizujem, pretože je to, e, vzniklo to na pozadí spoločnej zhody v tom, že bezpečnostná spolupráca v Európe sa vzhľadom na nové teroristické hrozby musí zvýšiť Pozrime sa na včerajšiu udalosť z Istanbulu. To je len ďalšia pripomienka toho, čo bohužiaľ nás núti prijímať ako novú realitu. A to odráža nevyhnutnosť mať viac schopností predzor v celej Európe a e, viac zdrojov aj vo výskume E, táto prípravná aktivita predstavuje pomerne veľkú časť. Hovoríme o 25 miliónoch eur, ktorých 15 miliónov očakávame z rozpočtu a 10 miliónov by sme mali nájsť pre rozdelenia, presunutia prostriedkov. E, je to téma, ďalšia téma sa flexibilita, tu je téma, ktorou sa musíme zaoberať, e, pretože už vieme, ako sa to robí. Už sme absorbovali 3 miliardy, z toho 1,7 miliardy e, išla na migráciu cez nástroj flexibility 530 miliónov cez rezervu 1,16 e, miliard Eh, má sa to kompenzovať v roku 2017 tým, že sa využije 50 nepriradenej marže v okruhu 2 a využije sa 86 nepriradenej marže v okruhu 5. Prečo je to dôležité? Dôležité je to preto, že sa snažíme kompenzovať v rámci toho istého roka, čo podľa nás dúfam, že parlament podporí, pretože to je pod nás obozretný spôsob využívania e, m, mm, núdzovej rezervy, pretože nevieme, čo nás čaká budúci rok, aké výzvy pre pracovné miesta a rast v rámci FC využívame 1,3 miliardy globálnej marže v oblasti záväzkov. A teraz prejdem na e, správu a tu sa zameriam na to, čo je najdôležitejšie na rok 2017, pretože to je posledný rok, kedy máme dosiahnuť zníženie stavu zamestnancov o 5 to znamená zníženie o 1770 pracovných miest, to je tých 5 ktoré sa snažíme dosiahnuť. Takže všetky inštitúcie dosiahnu týchto 5 Ja by som sa chcela poďakovať parlamentu za dohodu z minulého roka. A samozrejme s trošku s časovým skozom, ale predsa nám sa nám podarí dosiahnuť tento pokles pre nás na komisii je to 239 miest v roku 2017, ale ja by som chcela upozorniť na niečo, čo robím v komisii, na čo som veľmi hrdá. Ide nám o vytvorenie kapacít e, na preradenie zamestnancov na nové priority a k tomu interne presunieme e, 537 miest. Nie je to ľahké, ale spravili sme dôkladnú analýzu synergie a efektívnosti, ako môžeme robiť našu robotu dobre a zároveň ušetriť zdroje, tak aby sme mohli ľudí dať na tie práce, kde sú stále väčšie potreby a sme veľmi radi, že mnohí z našich ľudí na komisii e, oceňujú keď e, e, vypisujeme akési interné e, výberové konania, skôr máme viac kandidátov ako možnosti presunúť ľudí na tie miesta, ktoré sú momentálne najaktuálnejšie. V okruhu 4 tu máme vyšší ako očakávaný nárast miest vzhľadom na metodiku, ktorú sme mali v Lani tento rok sme museli zafinancovať jednoducho navýšenie platov na rozdiel od minulého roka a preto je tu nárast v okruhu 5. Keď sme to skorigovali o nárast, na ktorý bol nárok v Lani, je to 3,2 Vieme, že máme stárnúce obyvateľstvo, Inými slovami, rastú nám záväzky oblasti dôchodkov, s tým nič nespravíme, musíme uplatňovať pravidla, ktoré máme. Máme tu tri ďalšie malé, ale poviem to veľmi explicitne. Írsky jazyk, výnimka skončila, čiže musíme vytvoriť priestor pre írštinu, to je 13 pracovných miest musíme vyhovieť požiadavkám presunu pracovníkov z GMO v Luxembursko, pretože tam problém s azbestom a na ďalšej prísvitke vám ukážem, že chceme posilniť bezpečnosť inštitúcií. To povedie k opravnému rozpočtu 3, bezpečnosť eh, informačných systémov osôb a budov. Mm, získali sme požiadavky od inštitúcií, dosadne preskúmali e, tie analýzy a dospeli sme k záveru, že sú opodstatnené, alebo viac ako opodstatnené, že je to jednoducho nutnosť, aby sme zabezpečili tieto veci. 14 európskych škôl, kde je 26 tisíc žiakov, tam budú tie výdavky trochu vyššie, a teda celková výška predstavuje 15,8 milióna. A dovolte na záver e, zamerať sa na tému výkonnosti alebo plnenia. E, k rozpočtu prikladáme pracovný dokument, ktorý, pojednáva, ktorý uvádza programové vyhlásenie o tzv. rozpočte zameranom na výkony. E, je tu Erasmus+, a ako príklad, ale uplatňuje sa to na všetky naše programy, aká je teda aktuálna situácia s danými programy, aké sú ukazovatele s aktuálnymi skutočnými údajmi, ktoré môžu preukázať, čo presne sa deje. Napríklad pri Erasmus plus viac ako 18 tisíc projektov vybraných e, Mm, týka sa to viac ako 1,15 milióna účastníkov a 70 tisíc organizácií, ktoré sú do toho zapojené. Potom sme sa pozreli na e, výkonnosť tých predchádzajúcich programov, ako sa to porovná s predchádzajúcim programovacím obdobím a to je štrukturovaný prístup k výkonnosti. Takto chceme zabezpečiť to, aby v celom programovacom období sa postupovalo takto, aby sme si mohli veriť, že naozaj využívame peniaze rozumne a ak môžem prejsť na poslednú priesvitku, posledný bod e, má za cieľ upozorniť len to, že o návrhu rozpočte na 2017 hovoríme počas roku, keď máme tri veľké aktivity, strednodobé hodnotenie, zmeny finančného nariadenia s cieľom zjednodušenia a samozrejme prebiehajú ďalej práce na tému rozpočet zameraný na výsledky. Dúfame, že rozpočet na rok 2017 si nájde svoj priestor, že odoláme E, nutkaniu dávať všetko dohromady do jedného hrnca obrazne povedané, pretože v konečnom dôsledku je potrebné zabezpečiť pokračovanie prác bez prerušenia a ak sme v minulosti mali obdobia, kedy sme museli byť kľudní a postupovať s rozvážnou hlavou. Ak taký čas nastal, tak ten čas nastal teraz. Ďakujem pekne, pani podpredsednička komisie. Ďakujem za túto prezentáciu ktorá je naozaj veľmi, veľmi presná, pretože na úvod ste povedali, že predložíte rozpočet v polovici mája, ale keďže ste chceli naozaj tie prognózy mať veľmi presné, chceli ste čakať až do konca júna. Ďakujem pekne, že ste prišli. Ja určite nepochybujem o tom, že rozpočet na roky 2017 E, bude mať dopad aj na priebežnú revíziu viacročného finančného rámca. Teraz dostáva slovo e, pán všeobecný spravodajca. Koľko máte čas, e, pani podpredsednička komisie, do 14. Dobre, takže pán Gajer, nech sa páči. Všeobecný spravodajca, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani Georgiava za prvý prehľad. Ja sa pokúsim vyjadriť sa krátko, neviem, či sa mi to podarí, pretože času je málo a poteším sa, keď čo najviac kolega bude mať možnosť ešte k tomu doplniť svoje pripomienky a názory. A e, samozrejme, môže to byť len predbežné, pretože sme ešte e, Eh, poznáme len pár hodín eh, ten eh, prvý uznesenie k návrhu rozpočtu a my ešte potom v ďalších diskusiách vo výbore pre rozpočet tieto otázky prehlbíme. Najprv chcem povedať, že sme do istej miery uspokojení s tým, že komisia s ťažiskami pre rozpočet mm, zohľadňuje tie usmernenia Európskeho parlamentu a e, tým pádom tie rozpory medzi oboma inštitúciami e, e, sa zrušili a obe inštitúcie rozmýšľajú podobne a v súvislosti s utečenskou krízou nám e, pani e, generálna rejiteľka Kalvíňa e, dala čísla celkom 5,2 miliardy eur v kategórii 3 a 4 sa zmobilizovali a to v rozpočte na 2017 a to je o 100 miliónov viac ako minulý rok a to zodpoveda návrhu a očakovaniam Európskeho parlamentu ako my sme v našej smernici, v našom usmernení odhlasovali, vy ste to už pani podpredsednička povedali, ja to zvorazním, a že táto silnejšia mobilizácia smere k tomu, aby sa umožnili v našom rozpočte e, použitie nástrojov e, flexibility a ja som rád, že Európsky parlament vtedy sa dokázal presadiť a to je dobré, že sme s tým mali úspech a teraz, e, keď trošku hlbšie sa pozrieme na tie čísla, tak vidíme, že tých prislúbených 750 miliónov eur je druhá tranša pre mm, ten e, nástroj pre Turecko. A ja som veľmi rád, že môžeme e, e, byť verní zadržaniu zmluvy a že štáty medzi tým svoje záväzky naplnili a že tento nástroj pre turické Turecko v rozhodnutom a navrhnutom prerozdelení finančnej zaťaže 1 miliarda z európskeho rozpočtu a 2 miliardy členských štátov počas roku 2017 eh, bude možné plne použiť a ja teraz eh, som zvedavý, aké konkrétne projekty sa za to budú môcť Turecko financovať, to ma veľmi zaujímavá. A ďalšia vec, ktorá ma v tejto súvislosti zaujímavá, je, že eh, keďže 700, eh, väčšia časť týchto 750 miliónov eh, pochádza z nástroja predstupového, tak otázka je, čo ešte teraz IPA môže poskytnúť aby sa tým naplnilo to, čo sa Turecku sľubuje teda že aby sa posilnil hospodárstvo a spoločnosť e, v súvislosti s e, možnými vyjednávaniami predstupovými o vyjednávaniami o vstupe. A potom, čo sa mobilizuje tá rezerva v kategórii 3, e, predbežne majú tie peniaze pochádzať z kategórie 2. To nepoteší našich poľnohospodárov a my e, niekde krátime e, záväzky z strednových prostriedkov a potom ich e, použijeme niekde inde, aby sme zapchali tie diery, kde sa tie peniaze nutnejšie potrebujú. Ja myslím, že to mm, nejakú chvíľu môže dobre fungovať a potom asi roku 2017 to budeme môcť zachrániť v tejto podobe a či nám situácia na svete umožní, aby sme to nasadili tak, ako plánujeme. Tie obavy pani predsednička, eh, ktoré si robí eh, výbor pre rozpočet, čo týka eh, prísľubov a výdavkov, na ktoré budeme musieť krátko reagovať, tie potrebujete ja však chcem povedať niečo ku kategórii 4, kde pri humanitnej pomoci v tretich štátoch a pri UNRA došlo ku kráteniu a keď sa pozriem na kategóriu 4, tak eh, tam eh, platby v tomto návrhu rozpočtu eh, sa značne znížili a to minus 1,8 To je téma, ktorá mi spôsobuje obavy a tu chcem počuť vysvetlenia od komisie, ako chcú vysvetliť tento pokles platieb. Kategória 1A sa mi páči teda značný narast pri a platbách e, vo veci politiky pre rast a zamestnanosť. Keď sa však pozriem na tú ostávajúcu maržu, tak sa musím trochu smiať, pretože 81 miliónov eur je ako nič, keď si e, pomyslíme, že tie pilotné projekty a prípravné opatrenia um, sa majú platiť z tých 81 miliónov, tak tá marža je oveľa nižšia. Ja to neľutujem, len ehm, by som si ešte premyslel, že či ten zvyšok tej otvorenej ehm, marže nechceme rovno nasadiť na tie nedorečené ťažiska. Vy ste spomínali FC a tu sa chcem uh, zobrať tým, čo sme už e, slúbili e, na e, výbore pre rozpočet, že tieto peniaze dáme k dispozícii. Takú dohodu sme prijali a parlament by mal stať za takou dohodou, ale my sme doteraz není presvedčení o tom, že FC tak funguje, ako je dohodnutý. A že sa s tým prevažne budú financovať rozumné projekty, ale čo týka tej e, dodatočnosti, teda e, presľubu, že to naozaj e, budú um, projekty, ktoré by EP aj tak už nefinancovala, tak to, tu nám rastú obavy a ja navrhujem kolegom, aby intenzívne premysleli, že či tie peniaze, ktoré sú k dispozícii pre FC, sme nemali radšej dať do rezervy, pokiaľ nebude príslušná reakcia od EB na túto kritiku. Keď sa pozriem na to ťažisko utečenskej politiky a boja proti príčinám utečenectva, tak e, mi e, jedno číslo e, skočilo do očí a to hlavne vzhľadom na zníženie plade v kategórii 4 ako som povedal, očakávam vysvetlenie, že zároveň tie, prečo zároveň tie platby v kategórii 3 rastú o 25 a mm, táto nápadnosť pri e, poklese platieb v kategórii e, Globálna Európa v kategórii 3, to ešte bude musieť posúdiť. A čo týka trustových fondov, e, myslím si, že o cieľoch nie sú tu žiadne rozpory, ale chcem povedať, že doterajšie plnenie um, do fondov členských štátov nás sklamalo a sa to znižuje a otázka politická podpora, ktorú som pripravený tomu poskytnúť e, v rozpočte, e, že e, členské štáty približne 10% dávajú z toho, čo európsky rozpočet dal tak to je nepomer, na ktorý chcem upozorniť a ja navrhnem, že keď tie prostriedky, ktoré sú teraz v trastových fondoch dané dispozícii na plné politické cieľa, keď sa tieto vyčerpajú a sa e, vyzve na druhú tranžu, tak e, potom navrhujem, aby e, sa prosvedky z členských štátov, ktoré sú k dispozícii, zdvojnásobili, aby sme z rozpočtu e, nedávali, e, nebrali viac ako toľko, koľko sú pripravené členské štáty poskytnúť do trastových fondov. A som trošku nespokojný s tým, že my tu odvážne dáme záväzky a členské štáty eh, sa uh, nás nasledovať. Ďakujem pekne, pán všeobecný spravodajca. Teraz dostávajú slovo spravodajcovia ďalších sekcií. Pán Teran. Pán Teran, nemáte žiadne otázky, pripomienky? Ja nemám žiadne pripomienky zatiaľ, pán predseda. Dobre, takže navrhujem, aby sme požiadali tieňových spravodajcov, aby sa vyjadrili do rozpočtu 2017. Poprosím vás, aby ste vystupovali stručne, ak si tak želáte. A potom dostanú slovo pani Rasa a pani Zabal. Pán Murisa, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. za seba by som sa chcel poďakovať pani komisárke, jej pracovníkom za predloženie návrhu rozpočtu, samozrejme za veľmi ťažkých politických podmienok. Predovšetkým e, beriem na vedomie návrh komisie s cieľom plne využiť nástroj flexibility a núdzovú maržu a núdzovú rezervu Komisia, vlastne my sme na to bojovali v rámci vytvorenia uh, finančného rámca 2020 a to, že teraz uh, máme väčšie výzvy, uh, ako sme očakali v roku 2013, to len svedčí o tom, že sme boli správne sa rozhodli, keď sme chceli túto flexibilitu. To svedčí zároveň aj o tom, ako ťažké bude pre viacročný finančný rámec v aktuálnej podobe riešiť výzvy, ktorým čelíme ale samozrejme je to niečo, o čom budeme musieť diskutovať v rámci revízie viazočného finančného rámca. A teraz k rozpočtu na rok 2017. Môj hlavný problém sa týka toho, či máme dosť zdrojov na prioritu, ktorú nazývame hospodársky rás a tvorba pracovných príležitostí, pretože to, že sme mali väčšiu krízu, migračnú krízu, utečeneckú krízu, to neznamená, že musíme zabúdať na hospodárstvo. Uh, existujúce problémy s investíciami v Európe a to, že máme ďalšiu krízu, ktorá je samozrejme väčšia a rozsiahlejšia, to neznamená, že hospodárstvo sa samo o sebe náhle zlepší, hospodárska situácia. Je potrebné postarať sa o to, aby sme mali dostatočné priradené prostriedky pre okruhy 1, 1B, pardon, 2 a 2B a samozrejme operatívne programy v rámci okruhu 1B budú v plnom rozbehu budúci rok a preto preto mám trošku obavy z toho, že ak nebudeme mať dostatočne vyčlenené prostriedky, náraz na 23 platieb e, v okruhu 1B je významný. Neviem, či sa tu nepúšťame do toho, že budeme v tejto oblasti potom veľké, veľký počet zmeškaných platieb. Takže prečo také významné krátenie v platbách v rámci okruhu 1B? To je moja otázka. Čo sa týka iniciatívy zamestnanosti mládeže, my podporujeme pokračovanie tejto iniciatívy. Samozrejme je potrebné spraviť potrebné prispôsobenia a spolieham sa na to, že v rámci revízie vianočného finančného rámca tu bude návrh na pokračovanie. Samozrejme aj to má následný dopad na rozpočet roku 2017. Čo sa týka okruhu 1A, tu musíme identifikovať a nájsť riešenia aj v rámci revízie viazočného finančného rámca obnoviť tie krátenia Horizontu 2020 a Connecting Facility po schválení FC. A posledná vec, ktorú by som chcel povedať v tejto fáze, už teraz zaznamenávame to, že cieľa úspechu v rámci Horizontu 2020 týchto projektov klesla takmer z 20% na iba 13% teraz v porovnaní s predchádzajúcim finančným programovacím obdobím a samozrejme E, navýšené platby o 1% v roku 2017 v porovnaní s roku 2016, ale pýtam sa, či toto postačí aby sme zafinancovali všetky dobré projekty, ktoré boli predložené v rámci Horizontu 2020. To je asi všetko z mojej strany. V tejto fáze samozrejme váš návrh pre malé stredné podniky, kosme a nárasty, ako ste povedali, stúpla, tam vznikajú pracovné miesta, to nás teší. Čo sa týka okruhu 3, ako všetci vieme, nízke stropy sú obrovskou výzvou, ako som povedal, zatiaľ sa nebudem ďalej vyjadrovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja teda navrhujem vystupujúcim, aby sa pridali k môjmu poďakovaniu, aby teda rovno prešli k otázkam a neopakovali e, ďakovanie. Pán Debre? Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka, veľmi dobre. Takže som sa aj poďakoval. V podstate, čo sa týka orientácií, je potrebné dať prioritu tvorbe pracovných príležitostí, investícií, migrácií. O tom nikto nepochybuje to mi sa zdá byť v poriadku. Takisto som za to, čo navrhujete v rámci rôznych nástrojov flexibility. Mám pocit, že inak to nevieme spraviť a mimochodom dúfam, ďakujem, že ste uznali úlohu Európskeho parlamentu v tejto veci. Dúfam, dúfam, že to, čo je v rámci bezpečnosti občianstvo, tieto záväzky budú dostatočné, pretože tu je veľká neistota ohľadom toho, čo nás čaká ako udalosti, čiže naozaj veľko, veľkú pozornosť treba tomu vedovať. A na záver spomeniem len to, že sám sebe kladiem otázky a však ma poznáte dobre čo sa týka e, vyčlených prosiedkov na platby, pretože podľa mňa si nabalujeme veľkú snehovú gulu, ktorá bude stále narastať a dostaneme sa na záver obdobia do takej situácie, ktorá bude polutovania hodná. Čo je všetko v aktuálnej situácii a samozrejme musíme to ešte ďalej preskúmať. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem pekne, pán Maragal. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, mm, vlastne nič nové. Je to postup ako obyčajne. Ak mám z toho vyvodiť nejaké závery ohľadom revízie viazočného finančného rámca do roku 2020, vzhľadom na dnešné informácie, nebolo by to asi veľmi pozitívne. Musíme postupovať obozretne. Áno, ocenujem si snahy v oblasti migrácie, utečencov a tak ďalej a možnosť e, využiť všetky finančné nástroje, ktoré máme k dispozícii a patrične flexibilne. Ale po tom, čo sme si vypočuli dnes ráno, a vzhľadom na to, že je tu veľká medzera, veľký rozdiel medzi tým, čo je možné a čo je reálne, hovorím o tom, čo je možné, nie to, o tom, čo sa nedá, pretože to, čo sme tu počuli od rána, všetko možné je, ale zatiaľ to ešte nie je reálne. A čo sa týka pladie, pričom prostriedkých na platby, súhlasím s tým, čo povedali kolegovia, tento údaj naznačuje problémy do budúcich rokov, ale zároveň naznačuje aj obavu, pretože rozpočet nebude stimulovať rast neaktivuje tak, ako by mohol. Áno, samozrejme sú tu problémy s časovými sklzmi a tak ďalej, ale situácia e, je v podstate taká dosť e, protichodná. Na jednej strane vysielame nejaké signály spoločnosti a na druhej strane rozpočet hovorí o niečom inom. Sú tu dve otázky. Nikde sa tu nespomína COP21 v usmerneniach, ktoré sme tu schválili sa spomínali klimatické zmeny, Parížská dohoda a to by sa malo premietnúť do rozpočtu, ale nič sme o tom nepočuli. Po druhé, a na záver, čo sa týka deficitu, to isté platí veľký počet projektov. Ja nemám problém s vami, ale mám problém s samotnou koncepciou a samotným plnením tohto rozpočtu. U nás sú ľudia skeptickí, čo sa týka rastu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani komisárka, hovorí pán Zany, mám dve otázky. Predovšetkým by som si rád vypočul ďalšie vysvetlenie, ako už povedali kolegovia, ohľadom platieb a dopad na plnenie rozpočtu a platby na ďalšie roky. A okruh 1b, politika súdržnosti, tam e, je značné navýšenie. Takže neviem, či v časoch kedy sú rozdiely v Európe medzi členskými štátmi mimoriadne veľké. Neviem, či to je náhoda alebo nie. A takýto prístup e, k politike súdržnosti máme krajiny na východe Európy, ktoré opäť lepšie budú môcť využívať tieto fondy a to sa dá vysvetľovať aj ako politický signál v zmysle potrestať určité štáty a tu hovorím konkrétne o Polsku a Maďarsku. Druhá otázka súvisí s vašou priesvitkou číslo 15. Tam sa hovorí o 35 o navýšenie o 35 bezpečnostných agentúr, ozbrojená ochrana parlamentu, budov, budov parlamentu. Môžete nám o tom, tomu povedať niečo viac? Pretože pokiaľ viem, tak parlament žiadal, aby miestna samozpráva zabezpečila bezpečnosť. My sme nechceli ozbrojený personál na pracovisku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja chcem položiť pár otázok napríklad k technical adjustments. Koľko Španielsko mm, a Grécko mm, tam získali a mm, koľko iné členské štáty zo strukturálnych fondov strácajú. A druhá otázka, financial instruments, koľko sa presúva z tých financial instruments a ako to vyzerá v porovnaní s minulým rokom. A potom chcem ešte sa vyjadriť k tretej oblasti a to Brexit e, je na stole a bolo by dôležité, aby sme e, ukázali, aké sú e, dopady na rozpočet a ako má prebiehať táto komunikácia pre nás a mňa zaujímajú aj náklady na dôchodky pre britských úradníkov a Ďalej k kapitole 5, k administratívnym um, nákladom, a to je um, tretie, najväčšie uh, nárast. Tá otázka je, či je mudré, prečo máme tento náraz a máme novú metódu, nikto nevie, ako funguje táto metóda a bolo by dobré, aby ste ukázali, ako uh, dos, ste dospeli k um, tejto metóde a k narastu podľa tejto metódy a po piate, prečo um, toto Intergovernmental Defense Agency máme platiť ešte 50 miliónov navyše. Merci, Madame Gardezabal. Pani Gardezabal. Gracias, presidente. Unos koment... Ďakujem, pán predseda. Pár eh, veľmi predbežných eh, pripojenok k rozpočtu, ktorý predpokladám je tiež eh, a dúfam, že bude tiež e, predbežný, vzhľadom na to, že e, prehnotenie finančného rámca e, ovplyvní aj tento rozpočet na 2017. Možno, že by bolo lepšie predložiť tento rozpočet potom, ako sa bude známe, aký bude tento finančný rámec. Nemáme peniaze na zabezpečenie financovania vo všetkých prioritách, ktoré prichádzajú na rok 2017 a potom do roku 2020 mám pripomienky k um, veciam, e, ktoré um, mi prichádzajú do pozornosti. Je pravda, že kategória A e, sa e, navyšuje, ale tiež je pravda, že tam nie je nič nové a špecifické a že tam ostáva len 80 miliónov eur a preto nebudeme schopní uh, vynahradiť to, e, čo e, odoberieme z um, programu Horizon 2020 a Kozme e, v pláne investícií. Druhá vec, na ktorú ma to upozorňuje, je plán záruky pre mladých. Ja Viem, že ehm, komisia očakáva vyhodnotenie, ale ehm, aký je to plán? Jeden ehm, máme eh, zmenený, druhý úplne iný, ale musíme eh, vypracovať európsky plán a na to bude treba peniaze, takže treba to tam dať. Eh, tretia pripomienka kategórie 1b, súhlasím s tým, čo povedala komisárka, spôsobuje nám to obavy, že doteraz sa nepoužívajú tie prostriedky, ktoré sa tu programujú a to z dvoch dôvodov. Po prvé, že sa nenaplňa a po druhé, že odkladáme eh, tie platby na koniec finančného rámca. Myslím si, že otázka utečencov eh, tam naozaj komisia aj eh, výbor pre rozpočet sa veľmi snažia, ale jedna otázka dôležitá je, čo sa deje s tým plánom zahraničných investícií, ktoré chceme vykonať mimo EÚ, teda Junckerov plán 2 alebo 3. Pretože teraz sa ne, plánuje s financovaním a e, nie sú peniaze, odkiaľ by sme ich čerpali. Chceme tiež naplniť tento plán investícií s ďalším prerozdeľovaním, ako to robíme s trajším Junckerovým plánom. Sledný je pán Novakov. Ďakujem, pán predseda. Veľmi krátko najprv sa chcem poďakovať eh, podpredsedničke za jej prezentáciu a za silné politické posolstvo s tým narastom 4,6 miliard záväzkov do roku 2020 na koheznú politiku a to je úplne proti tomu, čo sme hovorili, že koheznú politiku zabijeme. Vidím, že je tu 115 nadbytočných e, pracovných miest v komisii, takže e, blahoželám za to, že ste naplnili vás záväzok, že budete znižovať personál a myslíte si, e, že ste reformovali štruktúru komisiu tak, aby toto prepušťanie nenaplnilo kvalitu práce? Len dve krátke pozorovania. Teším sa z toho úsilia, pokiaľ ide o prípravné akcie pre výskum v oblasti obrany a potom Erasmus+, kde, kde bude tiež doplnenie Európa prehovára k Európanom a práve Erasmus je dobrým, dobrou príležitosťou. Nech sa páte, či pani komisárka. Um, thank you. Um, very much. Ďakujem pekne všetkým za tieto otázky a pripomienky, ktoré ozneli. Hlavne spravodajcovi, ktorý už eh, eh, istý čas eh, reagoval na včerajšie návrhy a mala som veľa možností s ním diskutovať o rozpočte, no dovolte mi hneď reagovať na tie otázky najprv k tomu nástroju pre Turecko, kde sme, kam tie peniaze smerujú, odkiaľ pochádzajú. Dobre, pri tomto nástroje je, že členské štáty robili vklady pre zábezpeky na svoje príspevky a ak sa chceme z toho poučiť, tak toto musíme robiť pre budúcnosť, keď chceme použiť takéto kombinované financovanie z prostriedkov zbieraných z rozpočtu únie a z členských štátov, aby sme mali istý stupeň istoty. Je jasné, že ten model e, získavania prostriedkov z trastových fondov, keď vyzývame členské štáty bez istoty, že zareagujú na túto výzvu skutočnými peniazmi a len vyjadrení podpory. A tento model trastových fondov nebude účinný, pokiaľ nevybudujeme ísť tú mieru istoty. Ja nehovorím, že by sme mali zopakovať právnu štruktúru e, tohto nástroja pre Turecko, ale chcem z toho vyvodiť že máme viac zdokumentovaných záväzkov, keď sa rozhodneme pre e, takýto e, spôsob financovania. To financovanie 750 miliónov vychádza z nástroja predstupového 525 a z humanitnej pomoci 145 a z rozvojového nástroja 10 a tiež je tu menšia suma z nástroja pre stabilitu záväzky doteraz sú značné, ale čo sa týka poskytnutého financovania, je to 150 miliónov eur, ktoré už boli naplnené a inovácia a novinka pri použití nástroja pre Turecko je veľmi zaujímavá, kde e, my podporujeme digitálnu totožnosť e, pre utečencov a jedno miesto, kde sa podporujeme ukladajú peniaze pre rôzne podpory, či už pre nájom, školstvo, potraviny. A toto dramaticky zjednodušuje poskytovanie pomoci a tiež to má ten prospekt, že to dáva dôslednosť ľuďom, pretože oni sa starajú o svoje vlastné financovanie, takže ľudia dostanú niečo ako kreditnú kartu a to je ich doklad totožnosti aj nástroj, na ktorých dostávajú tie peniaze. A keby e, som na to predtým myslel, donesla by som vám e, taký vzor toho preukazu, ale teraz som to zabudla. Čo sa týka e, toho krátenia platieb na kapitolu 4, tá otázka bola položená niekoľkokrát. Pokles platieb v kapitole 4 je z, len z jedného dôvodu. A to, že minulý rok sme e, mali meškanie platieb ale teraz ho už nemáme. A Zatiaľ, čo sa zdá, že znižujeme platby pre kapitolu 4, tak v skutočnosti e, neznižujeme. Máme presne tú úroveň platieb, ktorú potrebujeme, ale už nemáme to meškanie, ktoré e, viedlo minulý rok k navýšeniu platieb. A keď hovoríme o FC, tak súhlasím, e, že potrebujeme e, do preukázané dôkazy a to ešte nebolo doplnené. Čas toho už bolo urobené, ale nie všetko z toho bolo dokončené. A ja vám chcem dať predbežné hodnotenie a súhlasíme, že e, pre to okno, pre malé a stredné podniky, no, tá záruka je nutná, aby sme spustili financovanie hlavne od bank, pretože je tu stále e, obava z toho rizika, ktoré je hlboké. A k tomu investičnému oknu sa zdá, že viacej z tých prekážok je nefinančnej povahy, teda že sú to administratívne prekážky, ktoré stoja v ceste projektom. No súhlasím s pánom Gajerom, že musíme veľmi pozorne posúdiť tú dodatočnosť a zabezpečiť, že naozaj tam bude. A súhlasím s vašou otázkou o trastových fondoch, súhlasím, že tá úroveň je sklamaním, ale e, myslím, že musíme pristupovať e, k trastovým fondom ináč, takže budeme mať e, viac záväzkov vopred, ktoré budú preukázané písomne. A musíme vynakladať morálny tlak a očakávania, že členské štáty vždy urobia to, čo je správne. Ďalej k otázke kľúčových obáv spojených s zdravím pre rast, ktorá tu vznikla. Dovolte mi porovnať 2017 a 2016 rok. V 2017 máme 74,6 miliard vo záväzkoch na rast e, investície a tvorbu pracovných miest no, a 69,8 e, miliard e, bolo v záväzkoch minulý rok, takže je značný nárast v tomto roku. Uvedomujeme si, že iniciatíva pre zamestnanosť um, mládeže a jej hodnotenie ešte neprišlo, ale myslíme si, že nárast rozpočtu celkovo pre investície do tvorby pracovných miest a rast je značný. A otázka je, že či členské štáty naozaj nasadia tie zdroje tak, aby to vytváralo pracovné miesta čo najviac. A uvedomujem si tú pripomienku o meškaní, že opäť e, sa to môže objaviť. S tým ja súhlasím. A pokiaľ teraz ne urýchlime použitie peňazí, tak riskujeme, že sa zopakuje to, čo sme zažili v roku 2014. Dobré a zlé správy. Dobré správy sú, že Jeden z veľkých dôvodov meškania programov um, bola osvedčovanie národných orgánov a zdá sa, že tento proces už e, je ukončený, takže to máme a zlé správy sú, že ja ani, som si není istá, či tá predpoveď e, platieb, e, ktorú sme urobili na 2017, bude naplnená, pretože Musíme e, vidieť tie prichádzajúce faktory, aby sme si boli istí, že to, čo sa predpovedalo, bude dosiahnuté. Máme Prepačte, strácam poznámky. Máme tu obavu o plate, platbách za občanstvo. Samozrejme, to budeme sledovať. A e, je pravdepodobné, že budú isté e, úpravy ku koncu roku, takže uvidíme, ako to bude prebiehať a podľa toho budeme konať. Keď sa pozrieme na záväzky a platby a rozdiel medzi záväzkami a platbami, jedna pozitívna vec je, že sme to teraz e, predložili na najvyššiu politickú úroveň v členských štátoch a zdá sa, že je tam isté prebudenie, že po naplnení predchádzajúcich finančných výhľadov nemôže nastať žiadne zmeknutie zo strany orgánov, ktoré majú na starosti absorpciu tých peňazí. Ale môžete priviesť e, konia k vode, ale nemôžete ho prinútiť, aby sa napil. Takže my e, sa snažíme urobiť čo najviac, aby sme to dali do pozornosti a dúfajme, že to vytvorí ten eh, potrebný a požadovaný výsledok. Môžeme istý čas diskutovať medzi väzbou medzi rozpočtom a tvorbou rastu a pracovných miest. Mám tú istú mieru naliavosti, keď, sa, eh, keď chceme to zabezpečiť. Ja sa na to chcem zabezpečiť a Chcem vidieť, ako rozpočet prispieva k rastu a k tvorbe pracovných miest a či to sú pracovné miesta, ktoré naozaj potrebujeme, či sú to dobré pracovné miesta, ktoré tam ostanú. Ku klimatickým zmenám ja sa ospravedlňujem, že som to nesplnil, máme ten cieľ 20% a teraz je dobré, že máme 20,5% a ináč povedané, že to, čo máme v rozpočte, môžeme sledovať, či sa to deje. A samozrejme COP21 a výsledok z COP21 by bol rozdielom len keď sa naplní. A všetko, čo môžeme robiť prostredníctvom rozpočtu, musíme urobiť. Čo sa týka ďalšieho vysvetlenia k platbám, ja môžem ponúknuť ďalšie vysvetlenie, že prečo máme tento pro- problém v platbách. A je tu administratívne meškanie e, v podpisovaní e, tých e, certifikačných a riadiacich orgánov. A problém je z časti aj v tom, že členské štáty sa tak veľmi zameriavajú na roky na obdobie 2007 až 2013, aby tam neprišli o peniaze, tak oni venovali všetku pozornosť tým programom, z našej strany e, chcem dosiahnuť zjednodušenie a týmto podnetiť e, rýchlejšiu absorpciu a dúfajme, že to bude mať istý dopad. Ku krajinám, e, ktoré sú predmetom koheznej politiky. Vy ste e, povedali, že e, sa tu zmenšujú platby a že je to možno vnímať ako trest, tak to vôbec nie. My chceme, aby oni čerpali tie peniaze a keď štáty za nami prídu budúci rok, tak ja veľmi rada sa na, aby sa urýchlilo čerpanie a Máme tu ten bizarný problém pre komisára pre rozpočet, že nemáme dosť faktúr, ktoré by sme mohli preplácať. Dúfajme, že to prevrátime, zvrátime tú situáciu tých 35 dodatočných e, pracovníkov vyžaduje parlament, pretože v parlamente Belgičania nemôžu zabezpečiť e, e, tú mieru bezpečnosti, ktorá sa požaduje, Môže to robiť mm, vonku pred parlamentom, ale nie vnútri v parlamente, takže túto otázku by ste mali smerovať e, vedeniu parlamentu, pretože my tu reagujeme týmto na požiadavku od parlamentu, ktorá vyplynula z toho, čo potrebujú pre bezpečnosť. K, K otázke technického prispôsobenia a výťazov a porazených e, e, štáty, ktoré zažili najväčší poklesy Česká republika, Estonsko, Švedsko, Slovensko a Chorvátsko. A v tom rozsahu najvyššia suma je Česká republika 99 miliónov a najnižšia je 17,7 miliónov pre Švedsko a Tie ostatné štáty sú medzi tým. Estonsko má 30, Chorvátsko 43, Slovensko 59 miliónov. Takže relatívne a viac sú to zvládnutelné sumy a ako som povedal v prezentácii, chceme pracovať s tými štátmi, ktorí sú veľkí príjimatelia, aby sa zamerali na nezamestnanosť mladých a tiež na v dvoch z troch prípadov migračná kríza sa považuje za vážnu, takže chceme, aby sa viac týchto peňazí venovalo prioritným oblastiam. K tým finančným nástrojom my postupujeme tak, ako sa plánuje, ináč povedané máme drobný narast v kozmi a máme predpovedané naplnenie Európskeho fondu pre strategické investície. Je tu veľký posun, e, ak to bola vaša otázka, pani Gresle, v porovnaní s tým, čo sa predpovedalo v rozpočte. K otázke Brexit, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo je členom EÚ, až po chvíľu, kedy mm, odídu, tak majú e, práva aj povinnosti člena, to znamená, že mm, majú prispievať do rozpočtu. A keď si to pozrieme v časovom slede, e, keď povedzme článok 50 spustia za pár mesiacov a bude to trvať 2 roky do dokončenia, tak možno do konca tohto finančného rámca, možno potom budeme musieť e, to posudzovať vo vyjednávaniach, čo to znamená. No dnes vám nemôžem povedať viac, ako to, že nemá to okamžitý dopad na rozpočet, ale samozrejme za istú dobu e, to bude mať dopad a bola by som prekvapená, keby v strednodobom výhľade sme sa pýtali jednu otázku, že či dovtedy budeme vedieť, aké sú zámery Spojeného kráľovstva. No, ak mám uviesť e, čísla, ako čistý platiteľ v čistom Spojené kráľovstvo prispieva 5 miliard e, ročne, približne ak keď oni sú 8 najväčší prispievateľ eh, na obyvateľa 77 eur na obyvateľa. Francúzsko má 89, eh, Nemecko 120 približne. Takže oni sú dôležitý prispievateľ a preto by to bola téma. A dôchodkové záväzky preberá kolektív, takže keď nový členský štát, povedzme Bulharsko, vstúpi do EÚ, tak e, vstúpe do pezinných záväzkov pre každého vrátane e, pre tých ľudí, ktorí sa stali e, dôchodcami predtým, ako vstúpilo Bulharsko a dôchodkové záväzky bude musieť vyriešiť, keď budú prebiehať vyjednávania. No nechcem predurčovať výsledok k um, výdavkom. Ten nárast je spôsobený uplatnením metodiky uh, nárastu uh, platov na základe platov 11 uh, štátov a predpokladal sa 1,2% nárast, ale táto metodika je automatická, nemôžeme ju ovplyvniť, no viedla k narastu 2,4% a my sme ne predvídali tento narast a my sme teraz to musíme vyriešiť. A ďalší najväčší dôvod je mm, odchod ľudí e, do dôchodku a to je e, druhý najvyšší dôchodkový záväzok, ktorý musíme znášať. A e, to je každá jedna položka, ktorá je spojená s platom, keď tam není záväzok, e, tak e, my sme tam e, zaviedli krátenie. Takže ak to nesúvisí s platmi a nie je tam záväzok, tak sme každú jednu položku krátili. No problém je, že tieto krátenia nemôžu vynahradiť uplatnenie toho platového vzorca. Ten vzorec pre strednodobú revíziu je ďalšia samostatná činnosť a nebudete prekvapení, keď vám poviem, že strednodobá revízia je strednodoba a 2017 je 2017, no môžeme aj tak začať vyjednávania a pokúsiť sa urobiť čo najviac. Súhlasím, že 1A e, podľa plánu nemala narasť a narastla, ale my sme sa nedotkli investície do rastov a tvorby pracovných miest, napriek tomu, že tu máme veľký tlak z migračnej krízy. A v tomto zmysle chcem e, s vami nesúhlasiť. Nemyslím si, že to je bežné konanie a myslím, že sme neuplatnili že sme uplatnili tú pružnosť, ktorú ste nám dali veľmi disciplinovane. A k mládeži, súhlasím s vami, že musíme urobiť viac. No chcem zúrazniť, že vo všetkých programoch ľudia by mali hľadať príležitosti, aby použili peniaze, ktoré sú k dispozícii na pomoc mladým ľuďom. Nemôže to byť len jeden eh, predurčený program. Mali by ste robiť všetko, čo sa dá pre tento účel. K štruktúre komisie. My chceme zabezpečiť fungovanie komisie tak, aby sa tu rozdelili pracovné miesta a využil synergický efekt, aby sme mohli uvoľniť e, pracovné miesta a sústrediť ľudí na priority. A vždy, keď nastane zmena, samozrejme to je ťažké pre ľudí, ale my robíme všetko, čo dokážeme, aby sme zahrnuli náš personál, aby sme mohli naplniť túto zmenu. A myslím, že tým som vyčerpal zoznam otázok. Ďakujem za to, ďakujem za uh, vaše angažovanie sa. Ďakujem za vašu účasť, pani komisárka, za vašu prezentáciu rozpočtu a za podrobné odpovede na otázky. Kolegovia, ďalšia možnosť výmeny názorov k návrhu rozpočtu bude <clears throat> bude budúci rok v ďalších rozhovoroch 4. teda budúci týždeň, pardon, 4. júla v pondelok popoludní v Štrasburgu. Tým pádom sme vyčerpali program dnešného programu. Uvidíme sa teda 4. júla v Štrasburgu. Ďakujem.